konkrétní dotaz. E, já jsem v roce 1993 e, byl dlouho mnoho týdnů v Somálsku v době, kdy tam byl hladomor. A zjistil jsem onu zákonitou symbiózu mezi hladomorem a občanskou válkou. Bez občanské války by patrně nebyl hladomor a bez hladomoru by patrně nebyla občanská válka. Tento symptom se projevuje velmi často i jinde, například velice dobře jsme ho viděli v Jižním Sudánu. A s tím souvisí moje otázka, eh, upomínám na slova pana ředitele o těch přeběhlých eh, vojácích. Eh, je známo třeba i v Afghánistánu, že ty přeběhlíci a už vycvičení existují a pravděpodobně to nebezpečí bude vysoké i v Somálsku. Prezident Karzai to řešil tak, že těm vojákům dával větší pytel mouky pro jejich rodiny, než mohli dát landlordi. A moje otázka zní, jaká opatření přijímáte k tomu, abyste zamezili těm přeběhlíkům na druhou stranu. Děkuji za odpověď. Thank you, Mr. Kukan.